Cura, ktorý je tu v sále prítomný. Na tému Európskych dlhodobých investičných fondov dávam slovo spravodajcovi. Nech sa páči na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vytvorenie EDIF Európskych dlhodobých investičných fondov je prvým kro- konkrétnym krokom k reorientácii finančných prostriedkov smerom do reálnej ekonomiky, najmä smerom e, do dlhodobých investícií. Už niekoľko týždňov konštatujeme, že všetky tie hybné sily rastu sa v Európe e, posilňujú. Mm, napríklad e, využívame nižšiu cenu ropy, pokles e, eh, viemného kurzu eura, e, potom e, kroky Európskej centrálnej banky, no a e, Junckerov plán, ktorý sa rozbehol. Musíme konsolidovať tieto základné prvky rastu prvom rade samozrejme môžeme využiť eh, svetovú likviditu, ktorá momentálne spontánne smeruje do Európy. Samozrejme, chceme posilniť finančnú stabilitu prostredníctvom všetkých eh, dimenzií eh, bankovej únie a využijúc respektíve odstraňujúc prekažky v investíciách, ktoré tu existujú medzi členskými štátmi s našimi partnermi. Takže toto je e, to, o čo ide bankovej únii a e, únii kapitálových trhov. Tieto alternatívne, e, tieto dlhodobé fondy to sú prvým krokom k investovaniu týmto smerom. Eh, máme tu veľké sumy peňazí, ktoré sú vo svete eh, disponibilné, ale veľmi málo sa využíva na dlhodobé financovanie a veľmi málo sa orientuje na Európu, na tieto financie. Takže aj vlády same sú brzdené veľkým zadlžením a rozpočtovými reformy, ktoré musia realizovať. Veľké podniky príjmajú e, konzervatívne stratégie, pokiaľ ide o investície, alebo investujú mimo Európy. A banky sú e, e, fragmentizované a ešte veľmi často závisia od štátu. Na druhej strane poisťovacie spoločnosti a penzíne fondy, ktoré by chceli investovať do dlhodobých aktív, E, nemajú dostatočné zdroje, ktoré by im umožnili mobilizovať autonómne dostatočné prostriedky a nie je tu žiadny európsky systém, ktorý by e, takéto investičné fondy zhromažďoval, aby umožňoval takéto konanie. Takže treba zareagovať na potrebu trhu, e, na vytvorenie nových investičných e, prostriedkov E, aby sa investovalo do takýchto aktív, teda nekotované spoločnosti, ktoré hľadajú dlhodobý kapitál, e, niektoré kotované malé a stredné spoločnosti, malé a stredné podniky, ako aj európske kapitálové rizikové fondy a podnik, e, teda ďalšie fondy, ktoré sme vytvorili, mali prístup teda k takýmto financiám. Tieto kategórie fondov vyžadujú, aby investori akceptovali teda takéto dlhodobé investície výmenou samozrejme za zisky, aby teda mohli e, teda sa dostať k, k svojim výnosom. Teda minimálne 70 musí byť investovaných do určitého aktíva a to e, vlastne realizujú len správcovia a je tu aj smernica, ktorá definuje prísne pravidlá a veľmi rigorózne požiadavky, ktoré sa uplatňujú na týchto správcov fondov. No a napokon e, bude to, upraven, teda bude to spravované na e, určenú lehotu, kedy nie je prístup k tým investíciám, okrem výnimočných prípadov, ktoré sa známe od začiatku. Pokúsili sme sa vytvoriť čo najflexibilnejšiu legislatívu, aby teda tie e, suverénne fondy, hedge fondy, všetky tie fondy, aby mohli to eh, ľahko využívať. Tieto EDIF eh, sú, môžu byť k dispozícii napríklad poistiteľským spoločnosťam alebo eh, obecným a tak ďalej a nejakým drobným investorom. Takže kolegyňa, kolegovia, pani komisárka, takto navrhujeme skonsolidovať tú ten súbor nástrojov, ktoré tu máme a vstup do platnosti e, bude vlastne e, zároveň s Junckerovým plánom, ktorý má za cieľ posledný rast a konkurencieschopnosť celej únie. Ďakujem pekne. Mulțumim. Ďakujeme pekne. A teraz dávame slovo pani komisárke. Pani Vestakre, nech sa páči. Dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne, komisia oceňuje konštruktívny prístup k tejto veľmi významnej téme. Slova pána Lamosovra celkom by si všetkých presvedčili. Ako spravodajcu chcem to naozaj veľmi oceniť, ale taktiež eh, pani Gracia Tarankopulo v predchádzajúcom eh, volebnom období. Sme najmä vďační parlamentu za ochotu pristúpiť na kompromisy vo veciach ako napríklad eh, európske investičné kvóty, tak aby európske dlhodobé investičné fondy boli funkčné v takej forme, aby boli atraktívne pre možných manažerov a investorov. Európske dlhodobé investičné fondy budú investovať do rozličných um, a aktív infraštruktúry skutočných a aktív ďalších dlhodobých projektov podnikov, ktoré nie sú kotované na burze, ďalej menších podnikov, a taktiež v rámci kapitálu do pol milióna eur a taktiež e, do nehnuteľnosti. Je to jedinečná príležitosť e, pre správcov aktív, aby e, sprístupnili investorom širšiu škálu aktív, ktoré doposiaľ boli k dispozícii vo veľmi vysoko regulovanom právnom rámci. Je to kľúčový prvok v našej práci s cieľom zlepšiť fungovanie e, finančnej únie, aby sme mali prístupnejšie financovanie pre skutočnú ekonomiku. Toto nariadenie je jeden, jedným z prvých e, konkrétnych prejavov e, našej práce s kapitálovými trhmi. V súčasnosti súkromní investori, ktorí majú záujem o umiestnenie peňazí dlhodobo, čelia rozličným nejednotným pravidlám v rámci trhov členských štátov e, toto obmedzuje možnosti súkromných investorov e, z hľadiska podpory pracovných miest a rastu trhu. Tieto dlhodobé investičné fondy majú práve tento problém e, vyriešiť vytvorenie jednotných pravidiel, ktoré umožnia všetkým investorom investovať do malých stredných podnikov, do dlhodobých projektov a do firiem. Toto znamená prvý posun je to významný krok a vytvára dôveryhodný rámec pre investorov, ktorí chcú investovať dlhodobo. A celkom iste viete ešte lepšie ako ja, že je naozaj veľmi naliehavá potreba práve toto dosiahnuť. Ako povedal práve pán Namasúr, vetry sú o niečo miernejšie v súčasnosti tým, že cena eura klesla, taktiež sa nehnuteľnosti sa upravili, ale zároveň potrebujeme veľmi naliehavo investície. Odhaduje sa, že zhruba 1500 miliárd až 2, 2000 miliard eur do roku 2020 bude potrebných na financovanie infraštruktúrnych projektov, ktoré sú tak naliehavo potrebné. Európske dlhodobé investičné fondy majú svoju úlohu v tomto procese aj v iných eh, segmentoch ekonomiky, kde je potrebný dlhodobo viazaný kapitál. Eh, náš záväzok eh, zlepšiť e, financovanie, ktoré vychádza z potrieb trhu, nevylučuje úlohu bank v tomto procese v dlhodobom financovaní. Banky naďalej zohrávajú veľmi významnú úlohu vo financovaní dlhodobých e, podnikov a projektov v mnohých členských štátoch. A preto európske dlhodobé investičné fondy sú doplnkom k tejto ich činnosti. Parlament a rada sa vždy zhodli v tom, že malé stredné podniky sú kľúčové pre európsku ekonomiku a tiež k zahrnutiu do tohto procesu. Chcem oceniť mm, to, ako ďaleko si do budúcnosti parlament dokázal myslieť v tom, že zahrnul práve malé stredné podniky do tohto procesu, pretože potrebujú nelihavo investovanie napríklad v procese podpory infraštruktúry. Je dôležité, aby všetky druhy investorov a napríklad maloobchodný, ale aj rôzne iné, napríklad poisťovacie a rôzne iné e, druhy e, investorov mali prístup k financovaniu. Toto je e, kľúčovým jadrom návrhu komisie. Vaša podpora aj pre prístup maloobchodníkov je kľúčová a je dôležité, aby to bolo zhrnuté aj v konečnom znení. Tiež chcem oceniť vašu ochotu prijať rôzne záruky, napríklad, že povolíme len investorom s aktívami do pol milióna eur investovať, aby neumiestnili viac ako 10 svojich eh, úspor eh, do tejto investície. Chcem sa vám poďakovať eh, za spoluprácu a aj za pozornosť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz chcem vyzvať kolegov, ešte predtým, ako prejdeme k rozprave, aby láskavo dodržiavali rečnícky čas. Chcem pripomenúť, že máme naplánované hlasovanie o 11.30. A taktiež sme naplánovali aj prijatie jordánskeho kráľa. Teraz dostáva slovo pani Hübner. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka, kolegovia. Už viac rokov eh, súkromné a verejné investície v Európe kleseli a v súčasnosti veľmi potrebujeme e, e, prefinancovať hospodársky rozvoj. A preto v parlamente sa snažíme maximálne e, posunúť Junckerov plán a premeniť ho na realitu. A preto je veľmi naliehavé, aby sme vytvorili dlhodobý Európsky investičný fond a preto treba zabezpečiť, aby kapitálová únie mohla poskytnúť prostriedky na dlhodobé investície ale je dôležité e, vytvoriť príslušný rámec. Veľmi dlho sme sa usilovali o posilnenie finančnej stability a teraz treba e, umožniť hospodársky rast v podmienkach finančnej stability. Je veľmi jasné, že prilákanie súkromných investícií sa nestane z, e, z dňa na deň. Treba vytvoriť príslušné podmienky, treba odstraniť prekážky, ktoré mohli vzniknúť E, e, v rámci nástroje e, solventnosti 2 musíme rýchlo odstraniť nedostatky kapitálových trhov. Myslím si, že je tu jasný signál. Zabezpečenie dlhodobých financí si vyžaduje zosúladenie regulačnej činnosti ponuky sprostredkovateľa na úrovni sprostredkovateľov a používateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kofod, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ako tie nevyspravodajca našej politickej skupiny musím povedať, že našim cieľom e, bolo vytvoriť taký fond, ktorý prospeje reálnemu sektoru hospodárstva. Myslím si, že sa nám to podarilo E, rozsiahla ekonomická kríza a nedostatok investícií v Európe svedčí o tom, že treba zistiť investície na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti. Pán Juncker predložil investičný plán a Európsky dlhodobý investičný plán je súčasťou e, našich snah zabezpečiť e, ďalšie rozvoj Európy. Také tieto fondy môžu fungovať ako investičný nástroj na prefinancovanie reálneho sektora hospodárstva v Únii. Je to dôležité pre poisťovne a dôchodkové fondy. E, e, potrebujú e, zjednodušiť financovanie dlhodobých investícií a tento fond im pomôže prispieje k financovaniu inteligentného, inkluzívneho, dlhodobého rastu v Európe, čo je nevyhnutné pretože potrebujeme mať e, Európu, ktorá bude ekonomicky stabilná, zabezpečí e, e, hospodársky rast. Dúfam, že tento fond využijú viacerí potenciálni investori, ale predovšetkým dúfam, že Európsky dlhodobý investičný fond zaistí dlhodobo stabilné a ekologické investície s pozitívnymi sociálnymi ekologickými vplyvmi pre Európu ako celok. Potrebujeme, mať Európu, ktorá bude e, predovšetkým investovať do ekologického hospodárstva, aby sme zistili podporu. Potrebujeme mať ekologický rast, aby sme nedozdávali e, e, ekologickú záťaž nastupujúcim generáciám. Potrebujeme mať investície, ktoré prospejú všetkým v Európe a preto vyžívam aj e, profesionálnych institucionálnych investorov, aby využívali tento dôležitý nástroj. Ďakujem veľmi pekne. Pán Stanislav Onžok, jedna minúta. Pane Převodničom. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážené dám, pani, vážené e, dámy, domnievam sa, že Európska komisia má pravdu v tom, že sa snaží získať prostriedky, kapitál, ktorí e, e, budú mať k dispozícii investori bez ohľadu na to, e, z ktorého štátu pochádzajú. V ideálnom prípade to by malo stimulovať hospodársky rast a prospieť výskumu a vývoju vďaka dlhodobým investičným fondom, dôchodkové fondy a profesionálni investori dostanú možnosť investovať svoj kapitál v Európskej únii a e, e, mimo nej. Tento materiál poskytuje investorom aj značnú prúznosť, čo je e, veľmi dôležité vzhľadom na nízke úroveň investícií v Európe v súčasnosti. Ďakujem pekne, pán Debakor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem predovšetkým pána Viela Masurovi, ostatným kolegom. Ďakujem Rade a komisii za to, že ste úspešne završili túto prácu. Podaril sa nám kompromis, ktorý bude použiteľný aj na trhu. Čo je dôležité, kapitálov, e, e, únie kapitálových trhov, o ktorej dnes hovoríme a budeme hovoriť v nasledujúcich e, týždňoch, vytvára diverzitu pre investorov a pre podniky, ktoré potrebujú investície. A Teraz eh, hľadáme investorov, najmä inštitucionálnych eh, investorov, ktorí eh, hľadajú možnosti pre dlhodobé investície do kotovaných a nekotovaných spoločností, vrátanie malých a stredných podnikov a ehm, treba poskytnúť investorom e, e, viacere príležitosti. Takisto aj podniky budú môcť získavať kapitál, e, budú hľadať stabilný základ pre akcionárov. Je to dôležité, že to umožníme malým a stredným podnikom, ale nie je ešte všetko rozhodné a dochodkové spoločnosti, poisťovne, aj jednotlivé veľkí investori tiež budú môcť, musieť sa zúčastniť a pomôcť reformovať naše hospodárstvo hospodárstvo, aby bolo konkurencie schopnejšie, aby poskytovala e, e, aj nástroj pre investície. Treba naďalej kračať po tejto ceste s tým, aby kapitálová únia stala na pevnejších základoch. To bude fungovať iba pri podmienkach, že budeme mať dobre fungujúci kapitálový trh, dobre fungujúci e, daňový systém, vrátanie legislatívy o nesolventnosti Teraz hovoríme e, o tom, že táto značka e, e, prilaká dlhodobých investorov a poskytne väčšiu prúžnosť z hľadiska investícií, pretože práve to potrebujeme mať viac investícií, väčšie hospodárske rast a viac pracovných miest pre našich obyvateľov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Urban Krespo, minúta a pol. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, investičné plány komisiu. E, e, by sa mali použiť práve na investície, ale vieme, že mnohé verejné investície sa e, využívajú na privátne účely. Tento fond budú môcť využívať inštitúcii a súkromní jednotlivci, avšak e, e, z hľadiska regulácie nemáme dostatok záruk, e, ktoré budú chrániť takéto investície. To otvára dvierka pre použitie rizikového kapitálu a nesmieme ohroziť investície občanov. Nemôžeme pripustiť ani makroekonomickú politiku, ktorá bude zvyšovať riziko e, e, zlyhania e, v našej krajine. Chceme umožniť aj drobným investorom príležitosť použiť svoje prostriedky s tým, aby ale nestratili svoje investície. Vážené dámy, vážení mm, mm, mm, páni, e, teraz tu máme e, e, snahu o novú dohodu v Európe, ale to nestačí na to, aby sme znovu naštartovali hospodárstvo takýto nástroj sám o sebe sa neprejaví počas najbližších rokov. E, to bude politika kazino, ktorá vytvorí ďalšie e, špekulatívne bubliny. Nemôžeme si dovoliť zahrávať s budúcnosťou našich občanov. Pán Lamberts. Pani Lamberts. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Vážené kolegyne a kolegovia, Európa je bohatým kontinentom nielen zo svojej histórie a rôznorodosti, ale aj finančne a napriek tomu zdá sa, že neinvestuje, nemá čo investovať do svojej blízkej budúcnosti. Okrem toho, ak náš kontinent potrebuje investície, znamená to, že musí obetovať ľudské zdroje, materiálne zdroje, finančné zdroje, jednak e, spôsobom, ktorý bude e, podporovaný a e, musí investovať trpezlivo. Máme tu e, napríklad energetickú úniu, čo bude tiež e, potrebné pre e, naše prežitie. Musíme investovať ale aj do obnovenia našich prírodných zdrojov, musíme investovať do obnovenia sociálnej súdržnosti. A predsa tieto investície sa nedejú. Prečo? No už viac než 20 e, rokov tá dogma, ktorá e, veľmi jasne tu dominuje, je diktatúra maximalizácia zisku v krátkodobom horizonte. Máme tu dereguláciu finančných trhov, máme uh, e, financ, teda prefinancovanie všetkého, všetko, všetkých a teda je to len s cieľom maximalizovať zisky, ktoré potom posunieme investorom. Čo to znamená investory, To sú banky, investičné fondy, poistovacie spoločnosti, drobní investori, ktorí v úvodzovkách investujú do spoločnosti e, na mikrosekundu. Ako potom môžem sa nazvať e, investorom, keď aj tí najkonzervatívnejší poistovateľe vám povedia, že e, nemôžu mať nič dlhšie na, než na 5 rokov. No a potom E, toto sú tie otázky, na ktoré musíme odpovedať. Takže čo môžeme urobiť? Tento text, e, pán Lamasúr sa uberá správnym smerom, ale e, nie úplne. Je tu snaha pritiahnuť investorov, investičné fondy, ktoré budú fungovať dlhodobo. Ale prekvapuje ma, že napríklad rada odmietla a pani Vestager to vyzvihla, napríklad európske investičné kvóty. My sme boli veľmi skromní. My sme povedali, že 60, eh, pardon, 60 eh, eh, musí ísť do teda, týchto dlhových prosedkov v Európe, aby bolo možné to nazývať teda EDIF. No a komisia, teda rada povedala, že to nie je možné. Takže čo chce rada? Svoje červené línie udržiavať alebo chce podporiť investície v Európe? Napriek tomu budeme hlasovať o tomto texte a uvidíme, či reálne to oživí investície dlhodobej povahy v Európe. E, na to sú potrebné ďalšie opatrenia. Jednak oddeliť e, retailové banky od tých tzv. investičných bank. Potom treba zaviazať eh, banky, ktoré majú úspory, teda ktoré bývajú mm, úspory, aby teda robili len toto, aby sa to nestávalo nejakým kasinom, aby sa všetko ipso facto smerovalo, eh, teda aby sme to naozaj všetko ipso facto smerovali do reálnej ekonomiky. Na no tieto finančné produkty, ktorých jediným cieľom je vyžmykať ten citron eh, našej spoločnosti, na maximum zisku, toto tiež na to sa musíme zamerať. No a potom uh, Musíme tu mať skutočný európsky investičný plán a tu chcem uviezť dve čísla. 13 miliard, to je to, čo Junckerov plán e, slubuje mm, mobilizovať zelených zdrojov a to je sedmina e, toho, čo sú daňové úniky v Európe. Ak by sme boli vážni, seriózni v tom boji proti daňovým únikom, tak by týchto 13 miliard sú mohlo byť na e, investície. Lambert, dom- Ďakujem pekne, máte modrú e, kartu. Pán Lambert, od pána Everiča, súhlasíte? Ďakujem pekne, že za súhlas vždy to tak robíte a vám za to veľmi pekne ďakujem. Hovorili ste o štátnom kapitále, o verejných investíciách a som zvedavý, ehm, hovorili ste kriticky o súkromnom zisku, ale bez tohto zisku, bez bohatstva budeme e, e, odkázaní na štátne investície, ktoré by inak ani neexistovali. Nemali by sme predsa len podporovať e, aj vytváranie bohatstva v súkromnom sektore, ktoré platí dane. Pre nás už stalo zvykom mať takýto dialog. Ja si nemyslím, že len verejné investície musia hýbať hospodárstvom. Verejné investície sú potrebné a o tom som hovoril na konci, ale prvom bode som hovoril o potrebe oddeliť banky. Prečo? Pretože potrebujeme mať súkromné eh, úspory. Chceme, aby súkromné úspory sa dostali do reálneho sektora hospodárstva. Áno, potrebujeme aj eh, eh, súkromné investície, ale počas svojej 20-ročnej kariéry v súkromnom sektore som sa presvedčil, že časový horizont pre súkromných investorov je veľmi krátky. To je 4 rokov, niekedy mesiac alebo týždeň týždeň. Samozrejme, e, súkromné e, zisky sú legitímne, pokiaľ vytvárajú bohatstvo pre spoločnosť. Ďakujem e, veľmi pekne. Steven Wolf, minúta pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Existuje básnik Joseph Addison, ktorý raz povedal, že strach smrti častokrát je smrtiací a neumožne ľuďom zachrániť sa život, ničí ich. E, E, e, e, tu hovoríme o tom, že je možné, že Grécko odíde a že Európa sa zrúti a že obávajú sa, že ľudia sa presvedčia, že Európa zlyhala, že jej čas už je za nami. My tým pádom vytvárame niečo, čo zničí Európu. A to je tá stratégia Fondu dlhodobých investícií. Parlament podľa všetkého sa domnieva, že pracovníci centrálnych bank budú vedieť eh, riadiť hospodárstvo a preto ECB umožňuje kvantitatívne uvoľnenie, v dôsledku eh, čoho ľudia budú chudobnejšie, budú musieť eh, v budúcnosti platiť viac než v súčasnosti keď sa dívame sa na svoje telefóny, nehovoríme, že vlády by mali ich navrhovať. Takisto e, ani naše počítače by nemali navrhovať vláda alebo e, e, poslanci, ale zase, že v tomto parlamente panuje predstava, že parlamentári a komisári môžu vytvárať dôchodkové fondy a byť investíciami súkromného kapitála. Môžem vás ubezpečiť, že v investičnom svete je veľmi veľa talentovaných ľudí, ktorí zlyhali. Aj vy takisto zlyhadíte. Uh, domnul Briua, pentru un minut. Ďakujem pekne, pán eh, Brio. Vážené kolegyne a kolegové, EDIF sú a priori E, ustanovením e, dobrého rozumu, čiže pomôže to napríklad malým sa v ich e, projektoch pre naše územie. Zároveň je pod... neukazuje sa tu nejaká možno nedôvera pri realizácii týchto cieľov v Európe. No a doplnková správa je prvou etapou k vytvoreniu jednotného integrovaného trhu pre využívanie kapitálu, ktorý by sa potom nasmeroval do dlhodobých investícií v európskej ekonomike. A na základe čoho teda konvergujeme na európskej úrovni? Viete, že tento model úpravy finančných trhov a fiskálna sociálna legislatíva tie sú medzi jednotlivými členskými štátmi veľmi odlišné a napokon keď te, tento fond bude pod kontrolou európskeho e, dohľadu a komisie, tak e, vlastne sa obmedzuje zvrchovanosť štátov, ktoré už nebudú sa môcť e, vyjadriť napríklad tejto strategii. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Pán Niedermayer. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, dámy a páni. V prvom rade chcem povedať, že našou úlohou je zlepšiť európsky finančný sektor, znižiť jeho fragmentáciu a zvýšiť jeho európsko. Nie preto, že by som bol presvedčeným Európanom, ale preto, že musíme zabezpečiť, aby peniaze e, e, sa dostanú do investícií, ktoré potrebujem pre svoju budúcnosť. Preto si myslím, že EDIF je dobrá iniciatíva a spolu s ďalšími e, legislatívami, ako je Junckerov plán, to môže postupne zmeniť e, situáciu a zlepšiť náš dlhodobý ekonomický rast. Ale chcel by som uvieť, že finančná regulácia nie je e, ani zďaleka jedinou prekažkou proti dlhodobým investíciám do našej budúcnosti. V prvom rade je tu veľká neistota týkajúca sa reforiem v niektorých štátoch, reforiem, ktoré sú potrebné na to, aby E, krajiny mali udržateľnú budúcnosť. A keďže e, krajiny nie sú ešte na tej udržateľnej ceste, je tu neistota ohľadne ich ekonomických krokov, čo podkopáva investície. Druhá vec je nestabilita e, regulácie, nestabilita právnych systémov. To je ďalšia prekažka, ktorá ide proti vôli ľudí, ktorí chcú robiť dlhodobé investície. A v neposlednom rade nedotiahnutý jednotný trh. To je ďalším dôležitým prvkom, pretože fungujúci jednotný trh je rozhodujúci pre väčšie nadnárodné e, projekty a, takže v prvom rade musíme zlepšiť úpravu finančného systému, ale bez e, riešenia ďalších prekážok sme ešte veľmi vzdialení od konca. Takže dúfam, že to vyriešime čo najefektívnejšie, podobne ako pán Lamasur vo svojom projekte. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí predsedajúci. A teraz Permoš Beres, 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Preberáme tú správu, ktorá mala mm, byť prijatá skôr, pretože v roku 2007, keď vypokla v Európe kríza, Všetci si uvedomali, uvedomovali, že to je kríza špekulácie a obchádzania dlhodobého financovania e, do reálnej ekonomiky. No a mm, trvalo nám dlho, kým sme stabilizovali finančné trhy, kým sme zachránili banky, ale veľmi málo sme urobili na to, aby sme e, teda zabezpečili to podstatné, teda financovanie, dlhodobé financovanie ekonomiky, aby Európa sa dokázala vysporiadať s výzvami, ako je klimatická zmena, demografická zmena a tak ďalej. No a možno zajtra Európsky dlhodobý investičný fond, tento EDIF, sa stane takou nejakou novou značkou. A teda môžeme v Európe mať aj takéto dobré nástroje na financovanie ekonomiky ak teda fond umožní napríklad aj mimo špekulatívne investície, mimo daňových rajov, rešpektujúc napríklad e, dohovory OECD, tak to umožní aj e, podporu tvorby pracovných miest tu v Európe vďaka týmto strategickým investíciám a možno aj e, jednotliví investori budú môcť prispieť do tohto fondu. No a musíme sa ponaučiť z vývoja. Trialóg o, tejto, o tomto spise bol ukončený v čase, kedy bol e, teda spustený Junckerov plán, to je určitý signál, čiže chceme podporovať a propagovať tieto dlhodobé investície, pretože keď sa pozeráme napríklad e, na niektoré návrhy, pokiaľ ide európsky kapitálový trh, tak nemôžeme len E, sa pozerať na tvorbu cených papierov, ale musíme financovať reálnu ekonomiku. Ďakujem pekne. E, teraz nasleduje pani kolegyňa von Štork. Ďakujem. Kolegyňa, kolegové, dlhodobý kapitál v Európe chýba, hovorí predseda komisie Juncker, hovorí o nedostatku investícií a to má teraz naplniť tento nový Európsky dlhodobý investičný fond EDIF Pozrime sa späť, ohliadnime sa späť. Kým sa euro celkom dobre darilo, tak sa investovalo. Dnes vieme, že to bolo um, nepodložené. No a teraz zrazu sa tu porušuje právo, aby sa zachraňovali nejaké subjekty, no a viedlo to teda k mnohým neistotám aj na strane investorov. Ľudia sú vydaní na pospas rozhodnutí politikov a teda nemajú záujem o nejaké dlhodobé investície v tejto politickej klíme. EDIF nezaplní tento mm, voľný priestor v investíciách. Pravda je že, e, tá, že euro nefunguje a snahy na jeho zachránenie všetko len zhoršujú. Nepotrebujeme žiadne nové fondy, musíme konečne zobrať na vedomie realitu a tá je že euro, e, dusí Európu. Keď to konečne zoberieme na vedomie, budeme sa môcť ob, pozerať dopredu a tvoriť budúcnosť. Doamna Norica Nicolai pentru 1 minut și 30 de secunde. Ďakujem pani Nikolaj na 1 minúta 30. Ďakujem pán predseda. Keby sme boli mali túto správu pred desiatimi rokmi, mohli sme dlhodob- hovoriť o dlhodobých investíciách v sociálnej oblasti a ich e, života schopnosti. No a táto správa prichádza dnes za podmienky, že sa musí čo najskôr realizovať. Komisia to musí čo najskôr realizovať na základe e, teda musia byť veľmi obozretní pri realizácii tohto projektu. Európska investičná banka využije zdroje, ktoré má k dispozícii. Potrebujeme aj ďalšie zdroje pre tento fond, aby bol efektívny a životaschopný. Najmä e, pokiaľ ide o tie malé e, spoločenstvá, je tu veľký potenciál rastu a pracovných príležitostí. E, táto úprava umožňuje vlastne investorovi dostať svoje výnosy skôr, ak akceptuje, že zablokuje svoj dlhodobý kapitál. Chápame tento stimul, ale treba byť opatrný, aby sa z toho neudialo niečo iné, aby nevznikol systém, kde si investor vyberal tie hrozienka, tie rýchle výnosy, pretože to by vlastne zodpovedalo zablokovaniu efektivnosti tohto fondu. Ďakujem, pani Matias. Ďakujem, pán predsedajúci. Dnes hovoríme o veciach, ktoré sú rozhodujúce pre dlhodobé investície v Európe, ale naozaj sme sa dostali už k jadro veci, pretože ten dogmatický model nás dostal do situácie, v ktorej sme dnes jednak kapitálové trhy, teda je, musí tu byť e, väčšia úloha únie kapitálových trhov, aby sa tie fondy dostali do reálnej ekonomiky. No moja otázka je, že či musíme multiplikovať tento model kasína, ktorý vlastne zodpovedal za to, že tie programy prispôsobenia, ktoré sme videli v krizových rokoch, tu vôbec boli chceme toto, alebo chceme to celé prepracovať a otočiť. A tá druhá dogma je, že potrebujeme nové investičné nástroje. Ak e, ich nebudeme mať, e, tak nebude spôsob, ako financovať malé a stredné podniky. Tak to hovorí dogma. Dogma hovorí, že bez kapitálových trhov nie je e, žiadna alternatíva pre financovanie malých a stredných podnikov. No moja otázka je, či... No ale čo tradičný vzťah s bankami? a s ekonomikou. Čo tak e, verejné investície? Prečo vytvárame viac nástrojov, ktoré e, vlastne prinášajú väčšie rizika do ekonomiky? Môžete sa snažiť e, dať do ekonomiky množstvo peňazí, ale nie je tam dopyt. Musíme posledný dopyt, agregovaný dopyt, zbaviť sa tých úsporných opatrení. To je reálny problém. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Marko Zány. Ďakujem pán predsedajúci. Toto by mala byť príležitosť vyslať silnejší signál do reálnej ekonomiky, ale vidíme tu problém, že tieto EDIF nepodporia investície z nadnárodných spoločností do, alebo do veľkej infraštruktúry. Malé a stredné podniky sú opäť e, zabudnuté spolu s, s sporiteľmi. Nemajú možnosť investovať na kapitálových troch. Malé a stredné podniky identita Európy. Identita, ktorej sa tu vzdávame. Všetky tie návrhy za posledné roky nepredstavujú ten tradičný, to tradičné úverovanie. Nie je možné, že úverový systém zohráva svoju sociálnu úlohu. Hovorí sa tu iba o kapitálových investíciách, o, o špekuláciách a tak ďalej. A rizika pre malých sporiteľov sú veľmi vysoké. A zdá sa, že všetko sa to rozhoduje na úrovni byrokratov v Bruseli. Posúvame sa k amerikanizovanému modelu a riziko je, že skutočná ekonomika a malé a stredné podniky budú ponechané na pospa svojmu osudu. Ďakujem pekne. Teraz pán Jorgos Kirčos. Pretože pán Stuger tu nie je κύριε πρόεδρε νομίζω ότι η πρωτοβουλία που συζητάμε είναι ιδιαίτερα θετική και συμπληρώνει ένα. Ďakujem pekne. Ja považujem tento návrh za pozitívny. Myslím si, že e, týmto sa doplňuje e, model vývoja. To je dôležité pre celú Európsku úniu. Postupne e, sa situácia zlepšuje a niektoré problémy sa darí riešiť, ako napríklad dlhodobé financovanie. A postupne sa mení celý obraz a vyhliadky sa zlepšujú. Napríklad stabilizácia bankového systému a taktiež znižovanie kapitálových nákladov a nákladov na financovanie um, aj v verejnom sektore pre krajiny, ktoré sú teraz vo fáze veľkého prerodu napríklad Írsko a Portugalsko sa už e, z toho stiahli a týmto sa podarilo znižiť mieru verejného dlhu a prostriedky sa môžu využívať na iné účely. Kurs eura sa dostal na reálnu úroveň a máme rozlišené nové investičné iniciatívy, ako napríklad Junckerov plána a aj Lamasúrová iniciatíva, ak by som nemohol takto nazvať. Teda celý obraz sa postupne mení a teraz je ľavica tak trochu bezradná vzhľadom na tento nový vývoj. A aj extrémna pravica, euroskeptici sa umlčali. Tí totiž nepochopili, že postupne sa nám darí lepšie, nehoršie. Nie je náhodou, že aj európske hospodárske vyhliadky sa zlepšili, viacerom medzinárodných organizácií Taktiež prispieva k tomu, že členské štáty e, vykazujú lepšie výsledky Polsko a aj e, Írsko, aj ostatné, aj keď e, sú to isté problémy. Ďakujeme pekne, pán Fernández. Dobrý deň, ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia a pani komisárka. Chcem zablahoželať pánovi Lamasúrovi k úsiliu, ktoré vynaložil k jeho správe. Myslím, že sa tým otvárajú dvere novej metóde financovania tak, aby naozaj došlo k hospodárskej obnove, ktorú tak naliehavo potrebujeme. Nová fáza a etapa, do ktorej teraz vstupujeme, keď sa budú zdôrazňovať investície a pracovné miesta. Nemali by sme však pritom zabúdať na ostatné roky veľkých úspor, v ktorých sme veci vnímali veľmi úzkoprso, kde boli vyhliadky veľmi obmedzené, a naozaj nebol e, možný e, skutočný e, príchod hospodárskej obnovy. Tento projekt musí byť spojený s, so strategickými investíciami a Junckerovým plánom, o ktorom veľmi dobre vieme. Iba takýmto spôsobom sa nám totiž podarí dosiahnuť také investície, ktoré budú nasmerované správne, tak aby skutočná ekonomika sa mohla opäť rozbehnúť. A súvisí to aj s plánom komisie a so snahou oživiť kapitálové trhy tak, aby toto všetko prinieslo skutočný rast v Európe aby sme mohli vytvárať pracovné miesta s ohľadom na investície, vychádzajúc z dopytu. A taktiež musíme zabezpečiť investície bez ohľadu na to, či máme neoliberálnu väčšinu. Pán Džambasky. Ďakujem, kolegyne, kolegovia, vážny pán predsedajúci. Správa poukazuje na celý rad otázok. Dlhodobé investície sú dôležitým nástrojom vo vytváraní inkluzívneho a dlhodobého rastu, takého, ktorý bude zohľadňovať cieľe stratégie 2020. Dlhodobé investície sa musia nasmerovať aj firmám, ktoré nie sú kotované na firme a malým a stredným podnikom musia tieto investície byť skutočne dlhodobého charakteru. Dlhodobé fondy sa musia um, podielať na financovanie skutočnej ekonomiky, ako aj na naplňaní európskej politiky, ale tieto fondy budú investovať aj do bezhotovo- bezhotovostných aktív a to je dôležité zabezpečiť, aby tieto aktíva boli disponibilné v celom životnom cykle týchto fondov. Mali by sme tiež venovať pozornosť aj krátkodobým a strednodobým finančným príležitostiam pre malé stredné podniky. Ďakujeme pekne, pán Jakovčič, na minútu a pol. Ďakujem. Myslím si, že kľúčovým pojmom v tejto oblasti je synergia, ktorá nám umožní zotaviť sa z krízy. Iba vďaka synergii rôznych mechanizmov sa dostaneme z tejto krízy. Členské štáty už niektoré vidia svetlo na konci tunela cestou tejto krízy, ale ešte sú aj také, ktoré ho nevidia. Musíme sa snažiť o koherentnosť medzi Junckerovým plánom, politikou súdržnosti a dlhodobými fondami, o ktorých tu práve teraz eh, diskutujeme. Toto všetko sú prvky, ktoré môžu priniesť synergiu a Myslím si, že máme dostupné e, financovanie, musíme ho však správne nasmerovať. A preto chcem podporiť túto správu v plnom presvedčení, že toto financovanie bude k dispozícii aj pre malé stredné podniky, pretože práve oni musia byť zahrnuté do týchto dlhodobých e, fondov. Ďakujeme pekne. A teraz e, pán Viegas na minútu. Ďakujem. V Európskej únii máme veľmi závažný problém, ktorý je výsledkom hospodárskych operátorov a toho, že nedochádza k hospodárskému rastu. Môžeme hovoriť o inteligentnom raste, o rôznych iných zaujímavých pojmoch, ale vidíme, že títo operátori sú úplne zaslepení. Zaslepení neoliberálna politika, ktorá vychádza z voľného kapitálu a nezasahovania štátu jednoducho nefunguje, ak e, nebudú dostatočné investície. Nemôžeme si navrávať, že iba trhové nástroje toto všetko vyriešia, len sa pozrite, čo robí Centrálna banka, aby e, vyplacala e, našim bankám a splácala aj dlhy. História nás učí, že iba vďaka ambiciozným plánom verejných investícií sa podarí opäť veci napraviť a rozvíjať našu ekonomiku. Ďakujeme pekne, kolega sa Ďalej nasleduje kolega Mono na minútu. Vážené kolegyne a kolegovia, Kríza v roku 2008 sa zásadne prejavila na našich ekonomikách, aj keď pán Kircos má pocit, e, že všetko ide dobre. Máme tu príliš zraniteľné tie e, banky a to malo samozrejme negatívny dopad aj na tie malé sredné podniky, toxické produkty, Ehm, ehm, musia byť nahradené vlastne dlhodobými investičnými produktami, ktoré budú stabilnejšie. Takže vytvorenie tohto fondu treba prijať z pohľadu malých a stredných podnikov e, pozitívne, ale malo by to byť možno striktnejšie viac kontrolované. Napríklad percento tých dlhodobých investícií sa nám zdá byť príliš nízke. Ok, Krem toho je tu možnosť vystúpiť z toho s ekonomickými projektami. No ale v prvom rade nepredpokladá sa žiadne pravidlo napríklad e, účasti týchto investorov a prechádza sa tu len takáto prahová e, hodnota a kým očakávame tieto úpravy, tak sa z hlasovania zdržíme. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz kolega Hayes na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som na úvod privítať pani komisárko Vestager v Európskom parlamente a tiež chcem zablahoželať Alanovi Lamasurovi k jeho práci na tomto návrhu. Myslím, že spoločne s Junckerovým investičným plánom a novým fondom pre strategické investície už vidíme, ako sa Európa postupne zotavuje z tejto hrozivej krízy E, kvôli ktorej e, sa 20 investícií stiahlo z celoeurópskej ekonomiky od pádu Lehman Brothers z roku 2008. Teraz musíme prijať isté kroky a podľa mňa je kľúčové poskytnúť istotu v dôchodkovom sektore, v poisťovacom sektore. Nikto nebude e, financovať dlhodobé investičné projekty bez toho, aby mali istotu, buď že budú mať dostatočnú návratnosť peniazy, alebo e, potrebujú istotu z hľadiska projektov, do ktorých sú investovať. A Európa práve teraz potrebuje práve e, toto obdobie úplnej istoty. Samotná komisia sa vyjadrila, že e, od teraz do roku 2020 budeme potrebovať investície zhruba vo výške bilio, medzi, niekde medzi biliónom a, a troma biliónmi a tieto nástroje potrebujeme na to, aby sme poskytli dostatočnú istotu trhom, aby mohli investovať dlhodobo. A ešte posledná poznámka. Tým, ako sa zlepšujú verejné rozpočty, ako sa situácia postupne vyvíja, budeme svetkami kapitálových projektov, musíme e, sa posúvať veľmi rýchlo na kapitálové trhy, pretože iba tak získame tú potrebnú stabilitu. Ďakujeme pekne. E, ste ochotní prijať e, otázku od kolegu Rubika? Pán Hajs? Bitte, Herr Rubik. Nech sa páči, pán Rubik. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať kolegu Hejsa. V prípade bank eh, vidíme, že mnoho projektov predkladajú firmy, ktoré ich nedokážu naplniť, pretože vzhľadom na rizikový kapitál nie sú vykonateľné. Vidíte tu nejaké možnosti, že by projekty, ktoré sa ktoré sa vyplácajú, ktoré prinášajú zamestnanosť, e, ale sú spojené s rizikovým kapitálom a preto nie sú financovateľné, že aj tieto by sme mohli um, zahrnúť do tohto Junckerovho plánu? Áno, plne s vami súhlasím. Mohli by aj oni um, mať prospech z tohto uh, Junckerovho plánu, ale vidíme napríklad z USA, že čo sa týka rizikového kapitálu, oni ho využívajú o mnoho strategickejšie ako my tu v Európe. Prečo? Úspešné podniky tu v Európe e, často sú skupované e, vlastníkmi európskeho, amerického rizikového kapitálu a potom sú e, prerobené a my tu v Európe strácame. Myslím si, že rizikový kapitál a takéto financovanie je veľmi dôležité, aby sme podporili rast európskej ekonomiky. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pani Gil. Uh, Vážne pán predsedajúci, tento fond bude životne dôležitý, pokiaľ i chceme usmerniť investícii do dlhodobých projektov, najmä pokiaľ ide o e, infraštruktúru e, do roku 2012. To je pozitívny krok. Je dôležité upriamiť prostriedky smerom k e, reálnemu sektoru pracovným miestam. Je škoda, že rada nie podporila požiadavku parlamentu, aby 60 investícií išlo na európske projekty aby sme viac chránili e, malých investorov, ktorí budú ochotní e, alternatívne e, uplatňovať svoje prostriedky z dlhodobého hľadiska. Takisto aj zrna kniha komisii ohľadom EMU hovorí o tom, že treba stimulovať trhy na financovanie európskeho hospodárstva. Jednou z priorít je to treba e, e, e, viac regulovať sekuritizačný trh, ale plná stabilizácia, transparentnosť, požiadavky na dostatočnosť kapitálu sú potrebné. Blahoželám pánovi spravodajcovi a talianskému predsedníctvu. Predseda prerušuje kolegyňu Gil. Ďakujem pekne. A teraz kolega López Remecho. Kolegyňa López Remecho, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Európska únia naďalej podporuje liberalizáciu e, kapitálových trhov v čase, keď stále znášame dôsledky finančnej krízy. E, v tom čase potrebujeme nový druh investičných fondov e, v Európe, ktorý umožní veľkým investičným skupinám, ktoré sú anonimné, získať určité pozície na kapitálovom trhu. Nuž jediná, ktorá naozaj zabezpečí e, dlhodobé zmluvy, ktoré budú pre nich prospešné. Ale je tu e, veľká e, sloboda manévru, pokiaľ ide o využívanie týchto zdrojov. Keď štát alebo veľká banka bude môcť e, e, e, financovať takéto iniciatívy za kontrolovaných podmienok. Nechceme, aby sa naši nemocnice alebo väznice sa dostali do súkromných rúk. Chceme mať Európu pre pracujúcich. Ďakujem pekne, pani kolega. Nie. A teraz minúta pol, kolega Rubich. Ďakujem pekne, pán predsedajúce. Ako e, člen e, príslušného výboru e, mám určitú požiadavku, pokiaľ ide o záväzky. E, e, myslím si, že v prípade frontloadingu môžeme e, rozhývať situáciu, ale najneskôr minimálne počas prehodnotenia v polovici obdobia musíme zabezpečiť nové prostriedky, aby sme dokázali realizovať tieto plány. Chcel by som navrhnúť, aby členské štáty by mohli udelovať cez hraničné licencie a aby takéto e, udelovanie pri e, frekvencii e, na mobilné siete by sa mohlo použiť vo všetkých členských štátoch, keď nejaký členský štát to dáva k dispozícii potom e, niekto to e, zaplatí e, do Európskeho investičného fondu a to bude vlastný kapitál a to zostane v tom členskom štáte a bude možné podporiť vlastné projekty, ktoré majú pridanú hodnotu. Prípadne mohli by sme užiť tieto prostriedky na realizáciu potrebných platieb s tým, aby sa vytvorili finančné toky na podporu infraštruktúry s tým, aby e- Európska únia do budúcnosti bola e, viac e, solventná. Ďakujem pekne, pán kolega Rubich. A teraz minúta pol, kolega Liberacký. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán Lamasúr, vaša správa si zaslúži našu podporu a ešte jedna poznámka. Spomenáme tu viaceré mm, prekážky. Hovoríme o tom, že e, jednotný trh e, z hľadiska e, fiskálneho systému členských štátov ešte nie je dokončený, ale mm, chcel by som nás navedať k tomu nie na rozdiely, ale na to, čo dokážeme robiť spoločne. Treba meniť existujúce systémy, treba viac uplatňovať komunitárnu metódu E, musíme e, dosahovať zmenu e, vďaka investíciám a nie hľadať výhovorky na to, aby sme neinvestovali. Naša politická skupina má jasný postoj v tejto veci. Sme za podporu reálneho sektora hospodárstva, za investícií do tohto sektora. Ako povedal aj pán Rubich, investície do infraštruktúru sú potrebné, vrátanie dopravy a do roku e, e, 2020 e, máme e, potrebu 500 e, miliard e, eur. Máme k dispozícii podstatne menej. Pokiaľ by sme e, využili projektové e, dlhopisy, potom by to bolo veľmi dobré riešenie. Ďakujem pekne, pán kolega Liberácky, kolegyňa Virkunen. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcela by som sa poďakovať poslancovi Lamassúrovi za e, dobrú správu. Dlhodobé investičné e, fondy môžu mať významnú úlohu v podpore infraštruktúry, e, v podpore rastu a taktiež pre malé stredné podniky v ich financovaní. Ja sa však domnievam, že takéto investičné financovanie je len doplnkom rôznych iných e, e, poriem, napríklad bankových požičiek, ktoré sú e, tým hlavným spôsobom financovania podnikov naďalej. Myslím si, že je dôležité, aby v Európskom parlamente sme tiež prehodnotili hodnotenie baniek. V minulom roku bolo zavedených mnoho rôznych nových povinností bankám, ale predovšetkým je dôležité, aby bankový sektor mohol fungovať zdravým spôsobom. V súčasnosti získanie financovania pre malé stredné podniky je na relatívne priateľnej úrovni. E, viac ako 70 žiadosti o financovanie sa podporí, 2,78 úroky sú v priemere. E, teda zdá sa, že bankový sektor funguje, ale musíme dbať predovšetkým o to, aby aj v Európskom parlamente sme potvrdili, e, že Európa je zaujímavý terč investícií a preto je dôležité eh, vytvoriť také podmienky, eh, v ktorých by eh, investori a rôzne iné subjekty mali ochotu investovať sem k nám do Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz jeden minúta a pol kolega Ujehy. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Nie som e, e, euroskeptik, ktorý by chcel e, zničiť spoločnú Európu. Som v skupine sociálnych demokratov. Podporujeme jednotnú Európu, ale nie strkáme hlavu do piesku. Vidíme problémy, chceme túto Európu meniť. Neexistuje silná Európu bez dlhodobých investícií. Uvedomujeme si, že 5,5 miliónov eh, mladých ľudí nemajú prácu. Viete si predstaviť, eh, eh, že ľudia mojej generácie v Maďarsku stovkami tisíc, v stovkách tisíc opúšťajú Maďarsko a hľadajú tam prácu, pretože nevedia nájsť v Maďarsku. Domnievame sa, že mm, jednotná Európa dokáže sa stať konkurencie schopnou E, v celosvetovom meritku musíme zabezpečiť e, e, reindustrializáciu Európy. V opačnom prípade budeme zaostávať. Potrebujeme na to investície, potrebujeme mať silné hospodárstvo, aby sme sa zbavili nezamestnanosti, aby sme vytvorili bezpečnú spoločnosť. A preto vás žiadam, dôrazne žiadam, aby sme primárne využívali prostriedky z investičného fondu, najmä v Európe, aby sa neupravili používali na e, špekulatívne e, e, účely. Nezabudajme na Strednú a Južnú Európu. Nech celý európsky kvet rozkvita. Súhlasíte, pán kolega, s otázkou pána Jakovčiča? Nech sa páči. Vážne pán kolega, hovorili ste o nezamestnanosti mládeže, o potrebe reindustrializovať Európu. Súhlasíte s tým, že cestovný ruch predstavuje oblasť, ktorá potrebuje dlhodobé investície. Už sme diskutovali o tejto otázke a bol by som rád, keby aj kolega to e, vypočul. Nedostatočne veľa hovoríme o cestovnom e, e, ruchu a myslím si, že problém nezamestnanosti mládeže, ktorý je veľmi vypoklý v krajinách Južnej Európy, by sa dal tak vyriešiť. To bola skvelá otázka, ďakujem veľmi pekne. Všetci vieme, že cestovný ruch naozaj potrebuje dlhodobé investície ale e, pomáha to aj malým a stredným e, podnikom. E, v sektore služieb to poskytne pracovné príležitosti pre milióny pracujúcich. Takisto Európa zaostáva v celosvetovej konkurencii v tejto oblasti, pretože chýbajú nám investícii a plán pán Juncker kritizuje aj z toho hľadiska, že nezahrňa cestovný ruch. A teraz pani kolegyne Dančila. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, aby sme e, zabezpečili konkurencieschopnosť v globalizovanom svete. E, v Únii potrebujeme také opatrenia, ktoré zaistia dlhodobé financovanie reálneho e, sektora hospodárstva na strane jednej a využitie peňažných tokov na strane druhej Máme teraz v Európe e, e, e, rezervy likvidity, ktoré sa však nepoužívajú efektívne na účely dlhodobých investícií, pretože investori nedôverujú existujúcim nástrojom a musíme upremiť investície na nové projekty, musíme nabadať investorov, aby realizovali aj dlhodobé investície do infraštruktúry, do, in, do infraštruktúry, do komunikácii, dopravy, aby sa neobmedzovali iba nákupom e, cenných papierov. E, treba e, takisto chrániť životné prostredie. Za predpokladu väčších investícií Európa bude prosperujúca, bude mať viac pracovných miest. Na druhej strane vítam návrh komisie, čo sa týka E, e, cez hraničného rámca pre dlhodobé investície, pretože v Európe, kde e, neexistujú vnútorné hranice, tak to, práve tak sa to má robiť. Treba podporovať veľké projekty, ktoré podporia občanov aj v cez hraničnej oblasti, i keď nielen tam. Ďakujem pekne. A teraz kolega Kajli, minúta a pol. Dovolte, eh, aby som aj ja eh, privítal veľmi dôležitú eh, iniciatívu dlhodobých investičných fondov. Som presvedčená, že tento nástroj pre alternatívne investície je vhodné pre financovanie tých aktív, ktoré prispejú k hospodárskému rastu na rozdiel od Junckerového plánu, ktorý je kontracyklický. Eh, očakávame, že je tu väčší eh, potenciál eh, na zabezpečenie multiplikačného účinku investícií. Takisto väčší dôraz sa kladie na mm, ponuku to by mohlo byť účinnejšie. Je veľmi dôležité, aby sa priťahli súkromné investície, aby sa podporili malé stredné podniky, treba e, zvážiť zjednodušenie jednotlivých alternatív financovania a venovať náležitú e, pozornosť alokácii e, portfólia investícií. Netreba sa sústredovať iba na veľkosť malých a stredných podnikov, treba zohľadňovať geografické faktory bez akýchkoľvek subjektívnych preferencií a treba tiež sa venovať juhu Európy. Ďakujem pekne. A teraz jedna minúta, kolega Baje. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pánovi Valasurovi za jeho správu. Ukazuje sa, že toto bude návrh nového finančného rámca pre malé stredné podniky, ktoré budú potom investovať aj do reálnej ekonomiky rastu, čo by mala byť dobrá vec. Napriek tomu chcem pripomenúť význam, ktorý prikladáme ozdraveniu verejných financií, boju proti deflácii, financovania strategickej investícii pretože toto nemôže byť len garancia proti riziku súkromného sektora. Ale e, napriek tomu by som tu rád e, dal niekoľko zmení týkajúcich sa Ehm, špekulatívnych investícií. Máme tu jasné definície toho, čo hovoríme infraštruktúru súkromného financovania. Je dôležité, aby tieto dlhodobé fondy investovali do produktívnej infraštruktúry a nie neproduktívnej, eh, kde teda nie sú nejaké finančné riziká, ako sú nehnuteľnosť a tak ďalej. Čiže eh, čo môže prispieť k špekulatívnej bubline a netvorí sa tým pracovné, sa tým pracovné príležitosti. Takže Mm, v každom prípade by to nemalo byť uplatňované v krajine, ktorá nesplňa podmienky e, týkajúce sa e, zdravého financovania. Ďakujem, pán kolega Baje. Kolega Gualtieri, zdá sa, tu nie je, takže ešte pred voľnou rozporu KHDI mám nasledujúce upozornenie. Včera m, mm, výbor e, Právny výbor vo svojej schôdzi včera večer prijal správu o